tie k vytvoreniu hodnotiaceho mechanizmu na odborné uplatňovanie šengenského AKI. V roku 2009 bol predložený prvý návrh na žiadosť Hakského programu a v súlade so e, zmenami po integrácii šengenského AKI do rámca Európskej únie. Takže bolo potrebné nejak tie nové usporiadania inštitúcií zakomponovať Eh, teda spadalo to do piliera 1 aj do piliera 3. Eh, Ale v oktobru 2009 eh, parlament zamietol tieto návrhy, žiadal o spolurozhodovanie. Podpredseda komisie Baro trval na tom, že musíme počkať na vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy, aby sme vedeli, do akej miery je možné zapojiť do tohto mechanizmu Európsky parlament. České a švedské predsedníctvo teda sa rozhodli počkať na vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy. Lisabonská zmluva už platí. Návrh v rámci prvého piliera teda už je bezpredmetný. Pokiaľ ide o tretí pilier, ide o ustanovenie Omnibus. Článok 74 je podľa komisie náležitým právnym základom. E, samozrejme je to predmetom ešte ďalšej, ďalšej analýzy, ktorá prebehla v roku 2010 a 16. novembra komisia prijala pozmenený návrh so zohľadnením vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy, so zohľadnením aj názorov členských štátov. Hlavným cieľom tohto návrhu je vylepšiť existujúci mechanizmus Pracovná skupina pre Schengen sa zaoberala možnosťami zvýšenia efektívnosti tacieho mechanizmu, no a my teraz zohľadneme v našom návrhu tieto vývoje. Tiež chceme zachovať a udržať e, vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi, ktoré šengenské aky uplatňujú. Takže chceme zvýšiť efektívnosť fungovania hľadiaceho mechanizmu. Ide o viacročné, jednoročné programy, hodnotenie rizik, zníženie počtu odborníkov, ale s príslušnou kvalifikáciou samozrejme, jasné podávanie správ, jasná štruktúra, jasné lehoty, pokiaľ ide o opatrenia nasledujúce alebo advezujúce na odporúčania a tiež potrebujeme e, transparentnosť z očí voči Európskemu parlamentu. Teraz k tomu právnemu základu. Ja už som uviedla, že návrh z roku 2009 vychádzal z článku 66 a 74, to je ten následný článok, ktorý predpokladáme. 74 je však podľa nás možno trošku obmedzená. Tam sa uvádza spolupráca medzi komisiou a členskými štátmi ale tento návrh, e, do neho sú zakomponované aj agentúry, čo zasahuje nad rámec článku 74. Ide o riadne uplatňovanie AKI a tiež ide o e, návštevy, neoznámené e, návštevy a toto tiež zásádza za rámec administratívnej spolupráce. 74. tiež predpokladá iba konzultáciu Európskeho parlamentu. Takže sme uvažovali nad právnym základom a vystali sa sledujúce otázky. O čo ide? Ide o vytvorenie mechanizmu na overenie uplatňovania šangenského aky, čo nám umožní eh, vytvoriť teda eh, oblasť bez interných hraníc. A tiež musíme overovať eh, náležité uplatňovanie tých sprievodných, sprievodných opatrení. Takže nejde o zmenu existujúcej legislatívy, e, pokiaľ ide o veci. My nemerím, nemeníme napríklad e, kódex e, hraníc v rámci šengenského priestoru, ale snažíme sa otvoriť určitý hodnotiaci mechanizmus, ktorý nám umožní zachovať uh, tento, túto oblasť bez vnútorných hraníc. Takže článok 77 je tu náležitý zabezpečenie pri prechode vnútorných hraníc bezkontrolový prestup. Takže článok 77 ďalej predpokladá, že Európsky parlament a Rada budú konať v súlade s bežným legislatívnym postupom a budú príjmať opatrenia, pokiaľ ide o absenciu kontrol na vnútorných hraniciach. Toto má teda dopad v tom zmysle, že je možné tento návrh prijať v rámci spolurozhodovania. Ďalej tu článok 70. Toto je nový článok zavedený Lisabonskou zmluvou a tam sa hovorí o hodnotení politik v rámci spravodlivosti a vnútra. Komisia vzhľadom na integráciu aký a štruktúru je toho názoru, že ten mechanizmus na overenie uplatňovania členského aky nemôže vychádzať z ustanovenia, ktoré vychádza zo spolupráce komisie, iba zo spolupráce. Článok 70 okrem iného predpokladá, že Európsky parlament a národné parlamenty sú iba informované. A mali sme teda pocit, že autori Lisabonskej zmluvy, ktorí parlamentu dali úlohu plnoprávneho zákonodarcu v oblasti vnútra a spravodlivosti, tak sme mali za to, e, že v oblasti šengenského aký by títo autory neboli chceli, aby úloha parlamentu bola takýmto spôsobom obmedzená. Čo z toho vyplýva? Geometrie variable. Teda, že tento mechanizmus bude uplatňovaný až po zrušení vnútorných kontrol. Takže ide iba o overenie uplatňovania po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach. Ak rada bude chcieť, je tu ešte možnosť využiť rovnaký mechanizmus aj na hodnotenie v súvislosti so zrušením týchto kontrol, ale to až po vstupe do platnosti tohto nariadenia. Takže Bulharsko a Rumunsko e, a ich vstup do šengenského priestoru tu zohrávajú svoju úlohu. Írsko a Veľká Británia nespadajú do hodnotenia podľa tohto mechanizmu. Aktéry nového mechanizmu Vychádzame z inštitucionálnej reality. Komisia a členské štáty v spolupráci s komisiou. Takže nielen komisia ako taká. Chceme plné zapojenie členských štátov, pretože, ako som uspomínala, ide o zachovanie vzájomnej dôvery a sú zapojené do postupu v rámci komitológie. Pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, teda spolurozhodovanie, prijatie v rámci spolurozhodovania. Európsky parlament bude adresátom odporúčaní, hodnotenia a ak tam budú vážne nedostatky, Európsky parlament bude informovaný rovnako ako rada a potom výročná správa, ktorá bude parlamentu predkladaná. Rozsah platnosti mechanizmu sa týka šengenského aky Potom napríklad smernica o strelných zbraniach bude tiež spadať do tohto hodnotenia, aby sme sa vyhli duplicite. Dodržiavanie základných práv je tiež potrebné hodnotiť. Hodnotenie môže vychádzať eh, z návštev priamo v teréne, ale môže vychádzať aj z dotazníkov oznámené a neoznámené návštevy v teréne, vychádzajúc z Hakského programu požiadavky uvedenej. Viacročné programy sa budú uskutočňovať. To znamená, že každý členský štát musí predmenom, predmetom kontroly aspoň raz za 5 rokov. Frontex bude realizovať hodnotenie, analýzu rizik, pokiaľ ide o externé hranice, a vychádzajúc z tejto analýzy bude pripravený program jednoročný, vychádzajúc e, z návštev jednotlivých krajín, respektíve z návštev jednotlivých regiónov. Tiež chceme vytvoriť takúž databázu odborníkov, členské štáty budú nominovať týchto odborníkov, ty budú robiť tie návštevy v teréne a samozrejme musia byť náležite kvalifikovaní. Komisia si bude vyberať e, z tejto databázy, vytvárať týmy so s účasťou z zástupcov Europolu, Eurojustu a Frontexu. Ďalej, zníženie počtu odborníkov v prípade oznámených návštev 8, v prípade neoznámených 6, aby to boli naozaj efektívne týmy, ktoré vycestujú. Dvaja hlavní odborníci od komisie dvaja členského štátu budú na čele toho týmu. možnosť nenahlásených návštev na interných hraniciach. Toto je novinka. Tam majú byť iba zastupcovia komisie, úradníci, pretože v takomto prípade nejde o internú bezpečnosť štátu, ale ide o občanov EÚ, ktorí považujú slobodný pohyb v rámci šengenskej oblasti bez pasových kontrol za veľký prínos a stále sú tu určité sťažnosti, dochádza ku kontrolám na vnútorných hraniciach, takže bolo by dobre mať možnosť takéto neoznámené e, návštevy, kontroly realizovať, aby sme teraz zistili, či sa pasy kontrolujú alebo nie. Článok 13 hodnotiace správy. Správy budú pripravovať odborníci na mieste, teda zastupcovia komisie členských štátov. Správy budú potom predkladané členským štátom. Môžu sa samozrejme pýtať doplnkové otázky, ak to bude potrebné tak aj hodnotený štát môže reagovať na tú správu. Odporúčania dostane aj Európsky parlament a členské štáty budú musieť predkladať akčné plány s časovým harmonogramom krokov na odstranenie nedostatkov oznámené, neoznámené návštevy, sa môžu e, následne realizovať, aby sme zistili, či členské štáty implementovali naše odporúčania. Keď budú zistené nedostatky vážneho charakteru, tak Európsky parlament a Rada budú čo možno najskôr informované. Momentálne je tam stále odkaz na komitológiu, ten starý výbor z 99. To bude samozrejme nahradené odkazom na príslušný akt podľa príslušného článku zmluvy. Článok 17 a 18 sú kľúčové, pokiaľ ide o transparentnosť, predkladanie odporúčaní zo strany komisie parlamentu, ako aj výročná správa o realizovaných hodnoteniach a záverov z nich vyplývajúcich. A ešte posledné články tie odrážajú tú skutočnosť, že mechanizmus sa uplatňuje iba na hodnotenie po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach, ale že je tu možnosť aj ho využiť na hodnotenie ešte pred zrušením takýchto kontrol. Dúfam, že tento stručný prehľad vás uspokojuje. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mrs. Moshama. Ďakujem. Teraz pán Carlos Coelho, spravodajca a potom sa budú môcť vyjadriť aj ostatní poslanci. Takže pán spravodajca. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať Európskej komisii. Parlament 19. októbra 2009 implementoval moje odporúčanie a zamietol iniciatívu Európskej komisie, pretože hodnotiaci model, ktorý komisia navrhla, podľa nás nebol primeraný. A parlament takisto nedostal spolurozhodovaciu právomoc. Právny základ sa však medzičasom zmenil a teraz komisia predkladá legislatívny návrh, ktorý sa opiera o nový právny základ a tým Európsky parlament dostáva možnosť spolurozhodovania. Ja vítam veľmi tento krok komisie, pretože týmto vyhovela žiadosti parlamentu a takisto to teraz e, zodpovedá záväzku pani komisárky Malmström, ktorý na seba prevzala vo vzťahu k parlamentu. Vo všeobecnosti už bolo vysvetlené, ako by mal vyzerať hodnotiaci mechanizmus navrhovaný komisiou. Teda metóda vychádza z kontrol na mieste v teréne. Tie návštevy v teréne môžu byť ohlásené alebo neohlásené. Bude vypracovaný 5-ročný plán, čiže šengenské členské štáty budú každých 5 rokov vyhodnotené a takisto sa plánuje aj hlasovanie, pardon, zosúladenie s Frontexom. Európska únia má predsa agentúru na tieto úlohy a Frontex by preto by mal byť zapojený primeraným spôsobom a mal by využívať primeraným spôsobom nový hodnotiaci systém. Určité veci, určité detaily sú ešte stále trochu rušivé podľa mňa. Napríklad to, že komisia stojí na tom, aby sa rozlišovalo medzi hodnotiacím systémom pre členské štáty Schengenu a tým hodnotiacím systémom, ktorý sa má používať pre kandidujúce štáty. To som už v minulosti kritizoval a myslím si, že by sa nemalo merať dvomi metrami. Pravidla musia byť rovnaké, či už pre kandidátov na vstup alebo pre členské štáty Schengenu. V článku 20 umožňuje komisia a rade nový mechanizmus uplatňovať aj na kandidátov na vstup. Ale prečo to nie je tak naplánované už automaticky. Keď e, nejaká inštitúcia si myslí, že nejaké rozhodnutie je nutné, tak musí byť do toho parlament zapojený. Čiže toto tiež musí spadať do e, spolurozhodovania. No a chcem sa spýtať ešte komisie, ako to vyzerá s pravidlami pre prístup k informáciám pre parlament. Hovorí sa tu, že aj Európsky parlament by mal byť informovaný, keď dôjde k nejakým nedostatkom. A potom článok 17 prístup k odporúčaniam komisie, ktoré budú vypracované po hodnotení. No, chcel by som povedať, že s týmto celkom nesúhlasím, nepáči sa mi to a domnievam sa, že parlament by mal dostať hodnotiace správy Schengenu, najmä pokiaľ ide o Bulharsko a Rumunsko. V iniciatíve komisie E, sa píše, že by sme mali dostávať správy v budúcnosti a nechápem, prečo rada je taká neústupčivá teraz v tých súčasne prebiehajúcich správach pre Rumunsko a Bulharsko. Frontex by mal získať významnejšiu úlohu, to už som raz spomínal. A myslím si, že našou povinnosťou je teraz premýšľať aj nad tým, do akej miery Frontex môže byť využívaný účelovo. Potrebuje na to predsa finančné prostriedky. Chcem sa spýtať, či Frontex vôbec je schopný robiť, vykonávať tieto hodnotiace návštevy. No a na záver následovné. V článku 12 komisia predpokladá, že sa bude robiť eh, revízia voľného pohybu Komisia teda zastáva názor, názor že sa musí kontrolovať alebo hodnotiť, či podľa článku 21 sa naozaj postupuje a či sa odstránili kontroly na vnútorných hraniciach. Neviem, či takáto vec patrí do tohto právneho nástroja. A chcel by som sa spýtať komisie, Prečo až pri tomto hodnotení by mali byť zastúpení iba úradníci komisie a nie experti z členských štátov? Prečo nie sú prizvaní experti? Schengenský hodnotiaci systém podľa mňa má byť možnosťou ktorou do procesu budú zapojené nielen európske orgány, ale aj experti členských štátov, aby sa posilnila vzájomná dôvera. Schengenský priestor nemôže existovať bez vzájomnej dôvery členských štátov a je dôležité to v celom mechanizme zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem, pán Koejo. Teraz pristúpime k rozprave, ktorý e, členovia sa hlásia. Pán Buzek. Pán Buzutil, ďakujem za prezentáciu. Karlosovi, ja som spravodajca pre spis Frontex a chcel by som si vypočuť ešte nejaké objasnenia o úlohe Frontexu. Ako viete, e, teraz sa reviduje implementačný akt agentúry a preto je na čase, aby sme diskutovali aj o úlohe tejto agentúry v kontexte šengenského aky a preto by som chcela, aby komisia povedala viac niečo o úlohe Frontexu. Ak to správne chápem, táto úloha sa asi obmedzuje na poskytovanie analýz rizika, na základe ktorých potom iní aktéry budú schopní operovať v rámci vrátane e, návštev priamo v teréne. Chcem vedieť, či komisia predpokladá rozšírenie úlohy Frontexu pri hodnoteniach, či Frontex samotný bude realizovať hodnotenia. Ak to tak bude, tak potom to budeme musieť zvážiť v mandáte Frontexu. A teda to musíme zapracovať aj do toho, na čom teraz pracujeme to sa bude musieť premietnúť do dodatočných finančných prostriedkov pre Frontex, pretože Frontex bude mať väčšiu, dôležitejšiu úlohu potom, pretože bude hodnotiť schopnosť členských štátov ochraňovať, chrániť svoje vonkajšie hranice v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo šengenského aky. Čiže chcem vedieť, čo si o tom komisia myslí. Ďakujem. Pán Ensiu. Ďakujem, pán predseda. Vítam tento návrh komisie. Potrebovali by sme určite vyhodnotenie šengenského aky ktorý ide za hranice rozširovania. Ďakujem pánovi Kojejovi za jasnú prezentáciu. Sme na to zvyknutí už dlhší čas a má určite svoj e, dôvod, prečo pána Koeja nazývame pán Schengen. Mám ešte jednu otázku. Neviem, či náhodou tu nedochádza k tomu, že sa meria dvoma odlišnými metrami pri implementácii Schengenu. Inak sú hodnotení tí, ktorí sú už v šengenskom priestore a inak sú hodnotení tí, ktorí tam ešte nie sú. Členské štáty, ktoré už nie sú kontrolované týmto hodnotiacím procesom, by takisto mohli mať problémy so spravovaním a riadením svojich vnútorných a vonkajších krajín. Na druhej strane sú také, takí kandidáti na vstup ako napríklad Rumunsko, ktoré rešpektujú plne normy Schengenu, dodržiavajú ich, ale napriek tomu ešte nemajú právo vstúpiť do šengenského priestoru. A preto si myslím, že sa tu naozaj meria dvojitým metrom. A preto sa obraciam na komisiu s otázkou. Nedomnievate sa, že návrh na nariadenie je síce zlepšením, ale napriek tomu je to ešte stále používanie toho dvojitého metra. Na jednej strane sa inak hodnotia členovia šengenského priestoru a na druhej strane inak sa hodnotia kandidáti. Možno by sa to malo hodnotiť inak, pretože sa stane, že naďalej krajiny ako Rumúnsko budú diskriminované. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s tým, že pán Koejo je naozaj pán Schengen a je v, tomto, v tejto práci veľmi schopný. Ako zvyčajne je veľmi dôkladný a jeho posudky sú veľmi spoľahlivé. Mám niekoľko menších pripomienok. Ja do veľkej miery súhlasím s tým, že toto rozširovanie, rozlišovanie medzi krajinami, ktoré tam už sú a ktoré ešte nie sú, nie je správne, pretože nemôžete dobre posúdiť implementáciu aký, ak neviete o všetkých chybách a slabostiach ktoré krajina mala pred vstupom do Schengenu. A druhý bod, i keď akceptujeme, že takéto rozlišovanie je oprávnené, tak potom fakt, že parlament je partner v hodnotení po vstupe, znamená, že nemá prístup k dokumentom, ktoré sa týkajú kandidátov a ich hodnotenia. A potom ostanú neznáme určité špecifické body. Budeme sa potom pána Wainwrighta pýtať na také veci ako implementácia dohody SWIFT. No a potom my ako poslanci budeme e, vyžadovať e, transparentnosť a ak chceme robiť e, svoju prácu dobre, a ak chceme zabezpečiť, že budú dohody príjmané dobre, tak potrebujeme mať prístup k dokumentom o hodnotiacich mechanizmoch pred vstupom do Schengenu, pretože tieto dokumenty sú nám odopierané. Tretí bod. Nie je mi celkom jasné, o aký je rozsah a šírka hodnotenia Dôvodová správa komisie hovorí o ochrane údajov a ja si myslím, že v prezentácii komisie sa hovorí o základných právach. Táto odvolávka tam potom sa neobjavuje neskôr. Jeden z problémov monitorovania, hodnotenia, revidovania členských štátov, ktoré už e, patria do EÚ alebo Schengenu, je, že teraz je to už len také technické, ale napriek tomu existuje veľká potreba hodnotiť e, členské štáty, najmä pokiaľ ide o aspekty spravodlivosti a vnútra. Sú potrebné kvalitatívne hodnotenia to, a ako funguje ich polícia, verejná správa, do akej miery je tam korupcia, či sa dodržiavajú pravidlá pre ochranu údajov. Či môžu existovať obavy z pohybu závažných páchateľov trestných činov. Čiže toto všetko má vplyv potom na reálnu implementáciu šengenského aky. To znamená, že nestačia úzke technické hodnotenia. Hodnotenia sa samozrejme musia obmedziť, ale stále neviem, aké všetky aspekty a prvky sa tam berú do úvahy. No a posledná pripomienka. Ja som britská poslankyňa, ale nie som hovorkyňa britskej vlády. Spojené kráľovstvo má prístup k niektorým aspektom šengenskej dohody, napríklad k policajným údajom v šengenskom informačnom systéme. Čiže Spojené kráľovstvo má na tom záujem a je legitímne zapojené do niektorých aspektov hodnotiacich mechanizmov. Ja nechápem preto, ako môže byť vláda Spojeného kráľovstva úplne vylúčená z týchto hodnotiacich mechanizmov. A takto som to pochopila z návrhu. Ja nie som naivná, ja viem, že problém je o tom, že kto patrí do Schengenu a kto nie. A tí, ktorí sú mimo Schengenu, často kritizujú tých, čo sú v Schengene. Ja som britská poslankyňa, ktorá pracuje na projektoch spojených so Schengenom. To je trošku niekedy citlivé, samozrejme, ale nechcem sa tomu venovať. Ja by som chcela vedieť, ako môžete povedať, že Spojené kráľovstvo má prístup k policajným údajom v SIS, ale nemá mať žiaden záujem na tom, alebo nemá sa zaujímať o to, ako sa dodržiavajú pravidla ochrany údajov v členských štátoch Schengenu. O tom by som sa chcela dozvedieť niečo viac. Thank you. Ďakujem. Pani Stanoka. Yes, uh, you, chairman, and, uh, to... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať uh, nášmu spravodajcovi, pánovi Koeľovi, za to, že sa tomu venuje od roku 2009. A myslím, že to bol dobrý nápad My sa teraz viac zúčastňujeme na tomto postupe, ale tá otázka tu stále je na komisiu. A síce, či ochrana údajov a základné práva budú jasnou súčasťou mandátu A také je aspoň naše stanovisko. My plne podporujeme spravodajcu v jeho prístupe ku členom a ku kandidátom a kvôli sklzu som nemala čas si prečítať dokumenty v mojom jazyku, ale napriek tomu sa chcem poďakovať všetkým, ktorí umožnili účasť všetkých členov výboru LIBE. Ďakujem. A teraz pani Ernst. Pán Koelo, aj za našu frakciu sa vám chceme poďakovať. Je dobre naozaj hovoriť o tých veciach tak, ako to robíte vy. A, a rozpráva o Bulharsku a Rumunsku jasne ukázala, že v dokumente sa musí jasne hovoriť, že nemôžu byť rozdiely medzi tými členskými krajinami, teda medzi tými novými, ktoré majú pristúpiť do eh, šengenského priestoru a tými, ktoré tam už sú. Je to dosť ťažké, to vám môžem povedať úprimne. A ja som dosť pobúrená ako mnohí v Bulharsku a v Rumunsku, pretože sa pýtajú, čo sa tu vlastne uplatňuje, aká hra sa tu hrá v nemeckých médiách myslím, že už ani nie je potrebné o tom hovoriť, pretože cez víkend som prečítala, že to už všetko je rozhodnuté. Rada rozhodla, že tieto dve krajiny nevstúpia do šengenského priestoru, tak aspoň to je v našich médiách, v našich novinách. A Európsky parlament je teda v zložitej situácii. Máme teraz predložené dokumenty, ale príliš neskoro a e, celá tá diskusia v európskych médiách, tá by e, tá nebola, to nebolo, nebolo možné nebolo možné, aby sa do nej poslanci Európskeho parlamentu aktívne zapojili. A ja si nemyslím, že by sme, ne, že by sme mali byť iba informovaní, ale musíme byť aj zapojení uh, od samotného začiatku až po koniec Nebolo to tak v tomto prípade a myslím si, teda povedzte nám, ako, ako si predstavujete našu účasť od začiatku po konec. A ešte jedna vec, otázka hodnotenia a e, tých e, oznámených a neoznámených návštev. Prosím, e, kto to robí, kto sa deje, čo sa deje po, dajme tomu, po, dajme tomu negatívnom hlasovaní Eh, čo to znamená pre krajiny. Musíme si to presne premyslieť. Máme totiž to istú eh, základnú predstavu o Schengene. Takže návštevy, hodnotenie, oznámené, neoznámené, naozaj nemám v tom jasno. A ešte na záver niečo, čo sa týka Bulharska a Rumunska. Dokonca som si eh, prečítala, že Maďarsko, e, maďarské predsedníctvo si myslí, že by sa dala e, táto jedna alebo druhá krajina čiastočne zapojiť e, do Schengenu, ale ja si myslím, že aj tu potrebujeme mať nejakú jasnú odpoveď. Nie je to dôležité iba pre nás, Európsky parlament, ale hlavne pre občanov Bulharska a Rumunska. Ďakujem pekne pani Flotre. Pani Verža. Mm, nevadí, ma, nevadí mi, pán predseda, že si ma milíte s pani Flotr. E, máme mnoho spoločného, ale nie sme z tej istej politickej frakcie, predsa len. Mám konkrétnu otázku, aby som to možno lepšie pochopila. Na stole máme otázku slobody pohybu Rómov a v najviac dotknutých krajinách teda najviac dotknutými krajinami sú Rumunsko a Maďarsko a ja chcem vedieť, ako s tým konkrétne naloží komisia, aby sme na základe tohto príkladu eh, mali jasnejšiu predstavu o tom, ako eh, sa chce komisia posunúť vpred eh, v oblasti uplatňovania pravidiel, posunúť vpred spolu s Európskym parlamentom. Nie je nám to jasné a ešte sa chcem spýtať, kedy tá slúbená správa, komisárky Redingová konečne bude predložená Európskemu parlamentu. Ďakujem pekne. A teraz opäť e, dostane slovo komisia a potom úplne na záver e, pán spravodajca, pani Mozhammer. Ďakujem pekne. E, pýtali ste sa ma na dvojaký meter, ale ja chcem poukázať na to, že nie aký sa má odlišne uplatňovať. V obidvoch prípadoch sa musí aký e, uplatňovať, ale e, pri vstupe sa počíta s iným mechanizmom, s mechanizmom a taktiež hodnotenie je odlišné. V prvej časti súčasného mandátu e, ide o to, či budú zrušené pohraničné kontroly alebo nie a potom sú tu e, odporúčania, ktoré by mali okamžite uplatňovať členské krajiny. A v druhej časti mandátu budú rôzne e, nadväzné mechanizmy, ktoré e, majú zaručiť, že všetky odporúčania budú aj zrealizované. A potom tie hlavné otázky, ktoré sa týkajú Bulharska, Rumunska, Maďarského predsedníctva, pretože, ako viete, plnú zodpovednosť má Rada No aj úloha Frontexu. E, Frontex robí analýzu rizik. E, je tu výročný program a taktiež e, kontroly na vonkajšej hranice, ale nie je to tak, že by Frontex mal uskutočniť tieto návštevy. Môže ich iba komisia vyzvať k tomu, aby boli pozorovatelia. Takže nemalo by to mať dopad na ďalšie zdroje Potom vnútorné hranice a otázka, či e, počítame iba s expertami z komisie. Sprievodné opatrenia, ktoré sa týkajú vonkajších hraníc, víz, policajnej spolupráce. Toto sú tie e, sprievodné opatrenia, ktoré sú potrebné pre vzájomnú dôveru, aby sme mali naozaj priestor bez e, kontrol na vnútorných hraniciach. Článok 12. E, tu ide o to, či policajné kontroly na vnútorných hraniciach nie sú prehnané Ide o to zaťažiť príliš e, členské krajiny a preto teda iba experti z komisie sú e, plánovaní. E, to samotné hodnotenie, to nie je iba technický úkon, ale aj kvantitatívny a to je odzrkadlené v článku 13.2 návrhu, kde sa hovorí, že správa má zanalizovať kvalitatívne, kvantitatívne, operatívne, administratívne a organizačné aspekty. Takže ide o skutočné hodnotenie uplatňovania aký, tak z technického, ako aj kvalitatívneho hľadiska. A potom dodržiavanie základných práv Ehm, možno to je trochu e, skryté, ale je to v úvodnom ustanovení číslo 11. Spojené kráľovstvo, ktoré nie je hodnotené, to je e, dôsledok právneho základu, pre ktorý sa rozhodla komisia, ale určite budeme o tom ešte diskutovať. A ja dúfam, že sa mi podarilo zareagovať na všetky špecifické otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Mozhamer, a teraz pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Dve pripomienky na záver. Ja chápem, aké sú právne e, dôvody, ale ja nerozumiem, ako tento systém bude fungovať, ak budeme mať rôzne štandardy. Poviem to jasne. Ak budeme mať odlišné e, štandardy pre súčasných členov a pre kandidátske krajiny, tak to môže znamenať aj, že budú buď vyššie alebo nižšie. Ak budú nižšie, tak to znamená, že mm, bude mm, že pristúpi kandidátska krajina a keď sa stane členom, tak pri druhom hodnotení si uvedomíme, že nesplňa vlastne požiadavky a budeme nútení prijať e, opatrenia a to nedáva zmysel ale ak budú štandardy vyššie, tak e, sa e, vytvára akýsi pocit e, nespravodlivosti pre kandidátske krajiny, pretože si budú opravnene myslieť, že k ním pristupujeme, že máme na nich vyššie nároky v porovnaní s tými, ktorí už sú členmi šengenského priestoru. Opäť to nedáva zmysel. Nemôžeme mať rozličné E, štandardy a naozaj tieto e, problémy musíme, e, musíme k nim pristupovať naozaj so všetkou serióznosťou v tomto nariadení. A mm, preto je, to aj mení prípadný prístup parlamentu k dokumentom. A ešte jedna vec Nejako sa to netýka všeobecného hodnotenia Schengenu, ale viacerí kolegovia hovorili o, o hodnotiacej správe v prípade Rumúnska a Bulhorska. Ja musím o tom hovoriť, budeme o tom hovoriť ešte aj budúci štvrtok po obede. Už teraz ale chcem povedať kolegom nasledovné. Nedostali sme žiadne oficiálne dokumenty od rady ohľadne Bulharska a Rumunska. Ja to zopakujem. Neobdržali sme žiadne, žiadne dokumenty. Na poslednej schôdzi som e, naozaj uvítal iniciatívu pána kapitányho. Z neformálnych e, zdrojov sme získali isté E, dokumenty, veľmi cenné pre poslancov, ale ja som povedal výboru, nie sú oficiálne. Boli to iba návrhy. Niektoré už boli pozmenené. Minulý štvrtok e, na rade výborom Ševal a aj keby boli definitívne, tak nám ich neposkytla rada takže si nemôžeme byť istí, či sú naozaj oficiálne. Niekto môže zmeniť stranu, odsek alebo záver iba dokumenty rady sú oficiálne, s ktorými môžeme pracovať. A takéto dokumenty poskytol pán kapitány e, z dobrej vôle, ale niektoré už boli pozmenené, neboli ešte definitívne schválené. Konkrétne na výbore Ševal minulý štvrtok. Takže e, musíte v tom mať e, jasno dokumenty budú k dispozícii. My totiž to musíme nejať jasno v problémoch. Tie doterajšie nie sú však e, oficiálne. Parlament nedostal zatiaľ žiadne dokumenty. Ja tu súhlasím s tieňovými spravodajcami. Nemôžeme konať zrýchlenie, tak by sme sa dohodli v minulosti, pretože nemáme žiadne dokumenty. Dobre, ďakujem. Vypočuli sme si komisiu aj spravodajcu. Tam sa vyjadril veľmi jasne o potrebe splniť e, tú požiadavku e, nášho výboru smerom na komisiu aby nám poskytla všetky potrebné dokumenty a aby sme sa mohli vyjadriť k rozšíreniu šengenského priestoru na Rumunsko a, a Bulharsko. Ja sa pýtam, či tu je nejaký zástupca maďarského predsedníctva, teda mohol by zareagovať na to, čo tu odznelo jednoznačne. Zdá sa, že nie. Čakáme ešte stále na uspokojivú odpoveď od rady, od komisie. O tomto sa hovorí vždy, keď hovoríme o Schengene. Vždy. Je tomu aj tak dnes. Dobre, takže ideme ďalej. Teraz ide o všeobecnú rozpravu. Sú to body 6, 7, 8, 9, 10, 11, ak sa nemýlim. Všetky sa týkajú absolutória za rok 2009, Všeobecný rozpočet EÚ, oddiel 3, komisia, spravodajca pre všetky tieto body je Simon Busutil, ale netýka sa to iba e, návrhu stanovisk k absolutóriu za rok 2009, ale aj piatich agentúr, ktoré sú pod zodpovednosťou výboru LIBE. Takže si teraz vypočujeme spravodajcu, potom komisiu a potom e, dostanú priestor aj poslanci, ktorí by sa chceli k tomu vyjadriť. Nech sa páči, pán <clears throat> Busutil. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za slovo. Pokúsim sa to odprezentovať čo najrychlejšie vzhľadom na eh, sklz. V prvom rade chcem povedať, že som veľmi rád, že pani Veronik Matiu, ktorá mala, za, eh, mala na starosti absolu, absolutorom pre agentúry, je tu dnes prítomná. Myslím, že by ju to mohlo veľmi zaujímať. Kolegovia si určite budú pamätať na eh, prvú prezentáciu týchto šiestich stanovisk. Bolo to na začiatku tohto mesiaca. Boli prítomní aj zastupcovia komisie, ale aj zastupcovia piatich agentúr, e, ktorých sa týka absolutórium, o ktorom budeme hovoriť teraz. Moje stanoviska sa opierajú o e, diskusiu z začiatku tohto mesiaca. E, Ide hlavne o otázky, ktoré som položil agentúram a komisii a odpovede. Ja sa budem zaoberať jednotlivými šiestimi stanoviskami. V prvom rade komisia, teda oddiel 3 rozpočtu, ktorá táto časť sa nás týka všetky teda výdavky, ktoré spadajú do zodpovednosti tohto výboru. Ja tu vítam e, fakt, že bol dosiahnutý veľký pokrok, pokiaľ ide o e, plnenie záväzkov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a ja e, navrhujem, aby sme na druhej strane vyjadrili polutovanie nad mierou prepadnutých prostriedkov E, dosiahlo to 8,5%, čiže dosť veľa, ale mali by sme vítať aj veľkú mieru plnenia e, týchto programov pre e, solidaritu a migračné toky, ale taktiež by sme mali vyjadriť polutovanie nad plnením pladieb. To nebolo dostatočné v oblasti základných práv, spravodlivosti a bezpečnosti a zabezpečovania slobôd. Taktiež sa obraciame na komisiu s, s žiadbou, aby, s požiadavkou, aby zverejnila strednodobé hodnotenie využívania jednotlivých e, fondov a programov, ktoré spadajú do e, právomoci nášho výboru a to tým a to čím skôr, to slúbila komisia do konca minulého roka, ale zatiaľ to ešte stále nemáme a naozaj je nevyhnutné, pán predseda, aby sme e, tieto informácie mali, ak máme začať hovoriť o Eh, revízii finančného výhľadu. To sa týka komisie. A teraz eh, agentúra pre základné práva. Ja tu navrhujem, aby sme vyjadrili polutovanie eh, nad spôsobom, akým priame rámcové zmluvy boli udelované touto agentúrou pre základné práva. My sme o tom už hovorili na začiatku tohto mesiaca počas prvého diskusného kola. No a čo sa týka EMCDDA, ja navrhujem, aby sme si vyžiadali e, ďalšie vysvetlenia k používaniu interných e, príjmov e, po refundácii akumulovaného nadbytku týmto, teda prekladateľského strediska smerom na stredisko DDA. Teraz Eurojust. Tu navrhujem, aby sme uviedli polutovanie, že miera upraznených miest v agentúre je neustále vysoká. Ide o 24 a musíme tiež polutovať, že určité kontrakty náboru ešte e, stále majú len operatívny charakter a navrhujem, aby sme agentúru vyzvali, aby napravila e, tieto nedostatky e, čo možno najskôr. Pokiaľ ide o Frontex, tam navrhujem, aby sme uviedli, že tie prevody a rušenia v roku 2009 že ich výška bola privysoká, hoci došlo k zlepšeniu vzhľadom na intenzívne neustále monitorovanie rozpočtu. Ďalej musíme poukázať na revíziu Frontexu a jej možné dopady na rozpočet tohto orgánu. A na záver, to je najdôležitejšie stanovisko, ktoré náš výbor vypracúva. Tam ide o CEPOL, túto akadémiu. Ja navrhujem, aby sme poznamenali, že niektoré postupy obstarávania neboli riadne. Kolegium nakúpilo v štyroch prípadoch eh, bez eh, príslušného e, obstarávacieho postupu a uzavretia zmluvy. To sa stalo znovu v roku 2009. Musíme uviesť, že vzhľadom na to, že komisia nikdy finančné nariadenie kolegia neposudzovala, teda nikdy nestúpilo do platnosti. Kontrakty podpísané s určitými poradcami a odborníkmi eh, boli neregulérne. Mali by sme uviezť, že v určitých prípadoch neprebehlo eh, nikdy prešetrovanie. Ide o prípady, kedy postupy obstarania neboli náležite uplatnené a zmluvy podpísané teda boli neregulérne. Tiež navrhujem, aby sme uviedli, eh, že zmluva o nábore ktorá nebola náležite uzavretá, je e, stále, stále teda funguje a mali by sme kolegium vyzvať, aby, alebo tú, túto inštitúciu vyzvať, aby e, tieto e, nedostatky odstránila čo možno najskôr. Potom využitie prostriedkov na financovanie súkromných výdavkov. Pán predseda, toto samozrejme uznáte nie je priateľné a takéto prípady sa vyskytli. E, ďalej navrhujem, aby sme uviedli, že hoci je tu nové riadenie e, tejto e, akadémie, že v minulosti boli prijaté rozhodnutia, chybné rozhodnutia, za ktoré sa nikto ešte nezodpovedal a že budeme teda monitorovať uplatňovanie, uplatňovanie našich odporúčaní a odporúčaní komisie. Ďalej navrhujem v prípade CEPOLu, aby sme teda stanovisko Kokobu vyjadrili v tom zmysle, že vzhľadom na chyby a nedostatky, ktoré vznikli v uplatňovaní rozpočtu CEPOLu v roku 2009, absolutórium za tento rok by nemalo byť udelené. To je teda naše stanovisko k správe Výboru pre rozpočtovú kontrolu. Toľko teda na úvod k mojim šiestim stanoviskám. Chcem sa poďakovať kolegom za pozornosť. Osobitne sa chcem však poďakovať sekretariatu za to, že mi to pomohol pripraviť. Pani Kaleas sa mi žiaľ musela venovať. Bohužiaľ pre ňu, ale pre mňa to bolo veľmi pozitívna skúsenosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz sa teším na poznámky zo strany komisie a kolegov. Ďakujem pekne, pán Bozutil, za odvedenú, pra- za odvedenú prácu. Teraz dávam slovo zástupcovi komisie. Nech sa vám páči. Áno, áno, nech sa páči. Euh, des euh, euh, Stefany Carion z eh, DG Justice a vnútornej záležitosti. Nemám toho veľa, čo by som chcela dodať ešte k prezentácii, ktorá zaznela a ktorá naozaj odráža diskusie, ktoré sa konali. Pokiaľ ide o komisiu, o tú časť, čo sa týka komisie, chcem povedať, že komisia ďakuje spravodajcovi za eh, všeobecne pozitívne stanovisko v správe. Áno, aj my si myslíme, že rok 2009 naďalej bol e, vyjadrením zlepšovania sa vo, vo finančných záležitostiach a v rozpočtovom plnení. A pokiaľ ide o poznámky, o ktoré zazneli, tie zohľadníme v nasledujúcej finančnej perspektíve. Najmä mám na mysli to, že musíme naďalej ponechať zdieľané riadenie a musíme zjednodušovať pravidlá pre implementáciu programov. Na toto stále myslíme. Komisia takisto chce ubezpečiť parlament, že sleduje o hodnotenie, polčasové hodnotenie a čo najrýchlejšie chceme urobiť publikácie. Pokiaľ ide o tú pripomienku o agentúrach, komisia nie je schopná poskytnúť detailné informácie. Chceli by sme iba poznamenať, že pokiaľ ide o Frontex, e, agentúru pre drogy a Eurojust, komisia s radosťou môže povedať, že podľa dvora auditorov Tie e, transakcie všetky boli v súlade s predpismi a e, boli regulérne, čo je veľmi uspokojivé a komisia chce vyjadriť znepokojenie z návrhu neudeliť absolutórium na rok 2009 CEPOLu. Komisia sa domnieva, že všetky opatrenia, ktoré boli a sú príjmané, prispievajú k riešeniu problémov, najmä nové riadenie a viaceré zlepšenia, ktoré sa urobili vo finančnom riadení. Chceli by sme, aby ste rozhodnutie prijali s čo najväčším zvážením. Ďakujem. Ďakujem komisii za pripomienky. A teraz poslanci, ako prvý pán Alvaro. Vďaka. Stručne. Súhlasím s pánom Buzutilom, som tieňovým spravodajcom. Naozaj tam neexistuje nič, kde by sme sa nezhodovali, takže chcem ho podporiť a zagratulovať mu k odvedenej práci. Samozrejme, že je dôležité zohľadniť alebo koncentrovať sa skôr na tú otázku nápravy. V prípade CEPOLu máme naozaj ešte veľa nevyriešených otázok, takže jeho odporúčanie podporujem. My sme mali diskusie v rámci výboru pre rozpočet aj pre rozpočtovú kontrolu a ja pevne verím, a je naozaj výborné, že je tu kolegyňa z výboru Kokobu, keď o týchto témach hovoríme. Ja sa budem venovať e, oddielu 3 pri príprave ďalších rozpočtov, takže dúfam, že sa nám podarí takýmto spôsobom identifikovať chyby a ich príčiny a odstrániť ich. Takže nebudem to ďalej naťahovať. Ešte raz blahoželám Simonovi a podporíme ťa v týchto otázkach pani Keller ako ďalšia. Ďakujem. Súhlasím. So spravodajcom a obsahom jeho správ máme niekoľko pozmeňovacích návrhov v zmysle sprísnenia jazyka. S Cepolom súhlasím, neudelenie absolutória. Je tu taká všeobecná vec, ktorú chcem zdôrazniť v prípade Sepolu aj ostatných agentúr. Ide o udelenie absolutória z roku 2009 a je veľmi zrožité, zložité zohľadiť možné zlepšenia v roku 2010, keďže sa venujeme iba roku 2009, iba tomuto jednému a ak došlo k nejakému zlepšeniu, ak to bolo uvedené v reakciách agentúr, keď napísali toto a toto sme vylepšili, Nuž, ja by som sa rada najskôr na to pozrela, na správu výboru auditorov, predtým než to ako fakt uvedieme v správe. Áno, chválime, že sa agentúry snažia, že tvrdia, že sme urobili to a to, ale myslím, že by sme mali počkať na potvrdenie zlepšenia zo strany dvora auditorov. Takže nepísať rovno do tých správ, že vítame zlepšenia, alebo nevieme, či k ním naozaj došlo. Ide iba, ide iba o rok 2009, takže toto je taká všeobecná úvaha na zváženie každému. Ďakujem pekne, pani Matiu. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať Simonovi za veľkú prácu, ktorú odviedol, pokiaľ ide o agentúry. Nemáme veľa času a tak by som chcela povedať, že sa pripájam ku všetkým tým pozíciám, ktoré zazneli a v každom prípade správa aj závery, ktoré zazneli o ohľadom agentúr, to chcem podporiť. Pokiaľ ide o CEPOL, chcem povedať, že tak ako povedali niektorí kolegovia, Ide o absolutórium 2009 a je tu ten fakt, že v roku 2010 sa zmenil riaditeľ, ale to neovplyvní absolutórium za rok 2009, takže nezdielam názor komisie, ktorá hovorí, že nový riaditeľ urobil veľa e, náprav, vyriešil veľa e, vecí v situácii agentúry, ale ale to sa týka roku 2010 a my hovoríme o absolutóriu za rok 2009, čiže zdieľam názor spravodajcu. V každom prípade čaká nás veľa diskusie a, a veľa sa diskutuje o tejto agentúre a to, čo uh, sa stalo v roku 2009, ešte nie, nie je to dostatočne správne na to, aby sme mohli dať absolutórium. Keďže sme vo výbore líbe chcem upozorniť na fakt, že existuje štruktúrálny problém s agentúrou CEPOL. Na jednej strane, myslím si, že Európska e, komisia nemá také miesto, aké si zasluhuje v správnej rade, pretože nemá hlasovacie právo, to je veľký problém. A takisto si myslím, že so správnou radou mm, existovali problémy. Hovorilo sa o privátnych výdavkoch, z peňazí daňových poplatníkov. Takisto v posledných rokoch sa hovorilo o e, chybách, ktoré urobil riaditeľ, ktorý odstúpil, ale na tom až tak nezáleží. Myslím si, že správna rada nesplnila dobre svoje úlohy, ktoré jej boli splnené. Niektorí členovia si ich takisto neplnili. Čiže naozaj táto rada nes, nezvládala tie úlohy, ktoré jej boli zverené. Myslím si, že by sme mali prepracovať štruktúru buď tak, že CEPOL pripojíme k Europolu, to by bolo jedno riešenie, alebo by sme mohli posilniť CEPOL, ale nemyslím si, že táto agentúra môže prežiť napriek tým úsiliam súčasného riaditeľa ktorý sa veľmi intenzívne snaží. Napriek tomu si nemyslím, že táto agentúra môže prežiť v súčasnom stave. Musíme sa nad tým zamýšľať, na touto otázkou, pretože v súčasnosti by nebolo z našej strany úprimné alebo seriózne, keby sme udržali súčasnú štruktúru. Pán Buzutil? Na záver, áno, chcem sa poďakovať kolegom za všetky vstupy a slova chvály. Len by som reagoval na poznámky v súvislosti s CEPOLom. Ste si pamätáte, že minulý rok sme neudelili CEPOLu absolutorium za rok 2008. A výbor pre rozpočtovú kontrolu rozhodol len pár dňami minulý týždeň konečne za ten rok 2008 absolutórium udeliť. Takže trvalo to niekoľko mesiacov. Čiže absolutórium na rok 2008 ešte len bude v pléne schvaľované, ale ako kolegovia poznamenali správne, teraz nehovoríme rok roku 2010, ani 8, hovoríme iba o roku 2009, kedy došlo k určitým nezrovnalostiam. A preto sa naozaj treba zamerať na tento konkrétny rok. Áno, bez pochyb by sme nemali udeliť absolutórium. Toto nám podľa mňa dá možnosť, ako povedala pani Matiu, zamyslieť sa nad štruktúrálnou skladbou tejto agentúry, či by nemala byť integrovaná do inej agentúry, ako napríklad Europol. Ďakujem pekne. Pán Buzutil, vyjadrili ste sa jasne. Potrebné vyslať naozaj silný signál. Komisia sa hlasí. Chcete sa ešte raz vyjadriť? Nech sa páči. Minúta. Jedno technické vysvetlenie. CEPOL na 2008 nedostane absolutórium, ale to, čo bude urobené, je uzávierka. Čiže za rok 2008 nedostane absolutórium, ale je potrebné urobiť uzávierku. Ďakujem. Áno, je to jasné. Pripomínam vám lehotu na pozmehovacie návrhy štvrtok 3. februára 12.00 na poludne. Hlasovať vo, vo výbore budeme 18. pardon, 28. februára. 28. februára hlasovanie v Líbe. Ideme ďalej. Pokračujeme bodom číslo 12 vykonávanie článku 10 protokolu Organizácie spojených národov o strelných zbraniach a ustanovujúceho opatrenia týkajúce sa povolenia na vývoz, dovoz a prepravu strelných zbraní, ich súčasti a komponentov a streliva. Pani Matiu je spravodajkyňou. Článok 50 rokovacieho poriadku by sa mal s výborom INTA uplatňovať v tejto otázke. O to sme požiadali, ale bolo nám to zamietnuté. Takže dávam slovo pani Matie, potom zostane slovo komisia a potom diskusia. Pani Infeld? Áno, pani predsednička. Nebola som tu, možno ste to povedali, ale in kamera sa predpokladala na debriefing. Áno, bude to? Áno, to je posledný bod dnes popoludní. O šiestej by sme sa k tomu mali dostať. Ak sa poponáhľame, snad to stihneme. Ja pevne verím, že to stihneme. Dobre, takže pani Matiu, buďte prosím stručná. Bon, alors j'ai compris le message, Monsieur le Président, chers collègues. Pochopila som, čo máte na mysli. Kolegyne, kolegovia, tento návrh nariadenia reaguje na nutnosť Európskej únie implementovať článok 10 protokolu OSN, ktorý bojuje e, proti e, výrobe a nelegálnemu obchodovaniu e, s strelnými zbraniami. Komisia to podpísala v roku 2020. Tento článok chce posilniť kontroly vývozu, dovozu a takisto opatrenia tranzitu v prípade strelných zbraní, keď sú destinácie tretie štáty. Harmonizácia v tejto oblasti by bola samozrejme vítaná. Nás, národné legislatívy, ktoré v súčasnosti platia, sa odlišujú od štátu k štátu a preto je dôležité, aby sme prijali jednotné pravidlá, ktoré by prísnejšie umožnili kontrolovať legálny obchod so zbraniami a takisto, ktoré by posilnili spoluprácu medzi štátmi. Toto by nemalo byť na úkor malých a stredných podnikov, ktoré sú aktívne na tomto trhu. Nechceme zvyšovať administratívnu záťaž, ktorá je nepotrebná, nadmerná a ktorá negatívne vplýva na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. A preto našou zodpovednosťou je, aby sme zabezpečili malým a stredným podnikom dobré schopn konkurencieschopné podmienky, aby sa mohli takisto usadiť v tretích štátoch. Určité definície, ktoré sa tu navrhujú, sú už zastaralé. Stačilo by napríklad hovoriť o definícii strelnej zbranie, kde sa hovorí o, o povolení z e, ekologických dôvodov v niektorých členských štátoch. Okrem toho ešte chcem privítať návrh zjednodušeného postupu vývozu v návrhu nariadenia. Myslím si, ale že tento postup by sa mal uplatňovať aj na dočasný e, vývo, vývoz, na legálne overiteľné postupy, ale takisto aj na e, odborné posudky a opravy strelných zbraní. Toto už podlieha existujúcej legislatíve v colnej oblasti a nemali by sme tu e, vytvárať administratívnu záťaž. Maximálna lehota v, v tejto oblasti, keby sa stanovila, to by sme takisto uvítali, aby sme nepredlžovali vývozový, vývozný postup. A pôvodná lehota 120 dní z pôvodného návrhu podľa mňa nie je realistická a preto sa uh, e, obracujem na komisiu, aby to e, prepracovala a aby tam boli dlhšie lehoty, tak ako e, je to napríklad v nariadení o prekurzoroch e, výbušnín, kde je napríklad 18 mesiacov. Preto by sme tieto lehoty mali podľa súčasnej legislatívy predlžiť. Ďakujem pani Matiu za prezentáciu vašej správy a teraz dostane slovo komisia. Ďakujem, pán predseda. Komisia sa chce prvom rade poďakovať Európskemu parlamentu za to, že sa venuje tomuto návrhu. Hlavne sa chceme poďakovať pani spravodajkyni, pani Matiu, ako aj pánovi Jakolínovi, ktorý prevzal túto úlohu spojivka medzi Libe a Inta. Ja už som poukázal na to, minule, čo sú ciele a čo je rozsah platnosti tohto návrhu. Spravodajkyňa pripomenula, že dôležitým cieľom je ratifikácia tejto dohody, ktorá bola podpísaná zatiaľ ale nebola ratifikovaná a teda v tejto súvislosti návrh nariadenia je veľmi dôležitý. Nechcem dochádzať do podrobností, čo nás tlačí, ale rád by som ešte raz poukázal na potrebu prijatia tohto dokumentu. Je potrebné zohľadniť, že tento protokol prichádza určitými ustanoveniami a že je potrebné tento protokol dodržať a je potrebné dostať aj existujúcej legislatíve EÚ. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, rád by som ešte poukázal na jednu vec. Komisia je samozrejme ochotná podporiť Európsky parlament. Máme aj v rade ochotu spolupracovať, aby to nariadenie bolo prijaté čo možno najskôr. Ďakujem pekne, pán Marinero. A teraz rada. Lajos Raci za radu, nech sa páči. Ďakujem vám pekne. Ďakujem pekne aj pani spravodajkyni, aj komisii za vyjadrenie. Môžem iba potvrdiť v mene maďarského predsedníctva, že túto problematiku berieme naozaj veľmi vážne. Zaoberáme sa ňou. Už dve zasadnutia v rade prebehli presne na túto tému a naplánovali sme si nejaké ďalšie zasadnutia, aby sa to uzavrelo počas nášho predsedníctva. Máme tu ešte kolegu Jakolína, ktorý je mi spravodajca a chce sa vyjadriť. Je to tak, pán Jakolíno? Nech sa páči, ak máte chuť vystúpiť. Áno, ďakujem pekne. Nuž, ja som v gestorskom výbore spravodajcom vo výbore INTA a s veľkým záujmom som si preštudoval námety komisie, aj kolegyne Mathieu. To, čo komisia a rada vyjadrili, je veľmi zaujímavé. Táto otázka sa týka obchodných postupov, aj otázok bezpečnostnej povahy a niektoré aspekty ktoré teraz našetla pani spravodajkyňa Mathieu, je možné zohľadniť. Teda výbor INTA to zohľadniť môže. Komisia tvrdí, že okrem iného ide aj o to, aby sa existujúce právne predpisy aj uplatňovali. Hľadáme teda vyvážené riešenie. Pozmaňovacie návrhy v tomto výbore sa budú predkladať 3. februára. 4. februára je lehota v gestorskom výbore. A ešte zo pár slov k tomu, čo povedala pani Matiu. Teda, pokiaľ ide o tie lehoty, či vychádzame z pracovných dní alebo z kalendárnych dní. Tým sa môžeme pozaoberať, ako aj otázkou, v akej lehote má vstúpiť nariadenie do platnosti. Komisia navrhla 4 mesiace, kolegyňa Mať 18. Toto sú teda veci, ktoré je potrebné v INTA rozobrať, vychádzajúc z podnetov z výboru LIBE. Ďakujem pekne. A teraz poslanci. Pani Gomez ako prvá. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani Veronik Matiu za prezentáciu. Ale keď som si prečítala túto správu, eh, bola som znepokojená, pretože tu nie je žiadna odvolávka na to, že musí existovať súlad s etickým kódexom, ktorý bol v roku 2008 prijatý na konci francúzského predsedníctva a ktorý sa týka pravidiel kontroly exportu vojenského vybavenia vojenských technológií. Môžeme povedať, že tu hovoríme o, o strelných zbraniach na civilné použitie a niečo iné je vojenské použitie, ale žijeme, vieme, v akom e, svete žijeme a napríklad tie civilné zbranie, napríklad polovnícke sú tie isté zbranie, ktoré napríklad v Afrike sú zbranie hromadného e, ničenia. Malé a ľahké strelné e, zbranie a často sú exper- exportované z našich krajín do rozvojových krajín. E, a potom ich používajú napríklad malé deti, ktoré sú rekrutované rôznymi bandami. Takže ja si myslím, že tu musíme vyžadovať koherentnosť na rade aj v komisii. Ak e, chceme mať e, ambiciozne nariadenie v oblasti exportu vojenských technológií, tak by sme nemali na druhej strane robiť e, ústupky v prípade tých iných zbraní, ktoré sú takisto exportované keď som pracovala, musím povedať, že parlament sa naozaj zasadzoval eh, za to, aby ten etický kódex sa stal záväzným nástrojom, ktorý bude eh, právne relevantný. V mojej krajine, a viem, eh, že také veci sa dejú aj v iných štátoch EÚ, v mojej krajine som vyšetrovala a zhromažila som informácie napríklad na polícii a v iných orgánoch, ktoré majú možnosť dať zelenú vývozu. A zistila som, že mnohé zbranie, ktoré sú exportované e, licenciou týchto orgánov, boli označené ako zbranie na civilné použitie, ale boli to presne tie isté zbranie, ktoré potom sa používali v Afrike na zabíjanie. Čiže myslím si, že toto musí byť koherentné a chcem sa spýtať, čo si o to myslí komisia a takisto sa chcem spýtať spravodajkyne, či sa zameriava na tento aspekt, pretože to musí byť naozaj v súlade tieto dve oblasti lebo je to veľmi citlivé. Ďakujem. Pokiaľ ide o zasadnutie za zatvorenými dverami, prichádzajú hostia, ktorí sa chcú zúčastniť. Preto vás ešte raz prosím, aby ste sa obmedzili časovo, aby sme to všetko stihli, pán Ensiu. Ďakujem. Ja som tieňový spravodajca za SAD a chcem ešte povedať následovné, pokiaľ ide o toto nariadenie. Nejdu, nejde tu o vojenské zbranie alebo prístroje. Ide jednoznačne o podovnícke a športové zbrania. A to by malo byť jasne povedané, aby sme mohli takto rozlišovať. Ja sa nedomnievam, že tieto zbranie môžu byť používané ako zbranie hromadného ničenia. To je môj osobný e, názor a ten som chcel povedať. Je dôležité, aby sme postupovali vyváženie. Na jednej strane chceme zabrániť pašovaniu. Na druhej strane chceme ale chrániť náš priemysel, náš zbrojársky priemysel, ktorý vyrába civilné zbranie, nie vojenské. Nemôžeme si dovoliť ničiť pracovné miesta takýmto negatívnym prostredím. To by som naozaj neodporúčal. No a Európska únia možno jedného dňa sa vzdá možnosti exportovať takéto zbrania, ale iné krajiny nemajú také škrupule ako my, nemajú také prísne kontroly. Takže ja sa ešte raz porozprávam s pani Mathieu a takisto aj s mojou politickou skupinou. Lebo zdá sa, máme odlišné názory. Ďakujem. Teraz pani Keller, prosím, stručne. Ďakujem. Športové zbranie sa často používajú pri školských masakroch napríklad, čiže nemali by sme tieto zbranie podceňovať a mali by sme sa sústrediť na ochranu občanov ale, a nie nejakého priemyslu. Mali by sme implementovať článok 10 e, v jeho plnosti, Ja si nemyslím, že e, zbranie majú taký rekreačný účel, ako to komisia o, opisuje. Ja by som chcela ešte vedieť, čo komisia myslí v prílohe tým uh, iné. Čo sa tým myslí? Chcela by som na to písomnú odpoveď. Ďakujem. Pani spravodajkyňa, chcete sa ešte vyjadriť na záver? Nie, nie je to nutné. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Aj my vám ďakujeme. Let me announce that we... Teraz by som chcel oznámiť, že v programe máme ešte bod 13, e, zoznam cestovných dokumentov, na základe ktorých držiteľ môže prekročiť vonkajšie hranice a o, e, môže na základe týchto dokument požiadať žiadosť o víza. Spravodajkyňa je e, naša kolegyňa Tania Fajon, ale ako som počul, ona je taká ochotná, že to odloží na zajtrajšie stretnutie hneď po hlasovaní. Takže vďaka tomu sa dopracujeme ešte k tomu záverečnému bodu, bodu 14, za zatvorenými dverami, pretrvávajúce rokovania o dohode PNR medzi EÚ a USA, Kanadou a Austráliou. Bude to výmena názorov a debriefing o prvom kole rokovaní PNR a budeme sa rozprávať s našim hostom Reinhardtom Príbeom, ktorý v mene komisie nám podá správu, no a potom budeme mať priestor na diskusiu. Myslím, že tak ako zvyčajne sa budeme musieť poďakovať našim tlmočníkom, ak budeme potrebovať ešte pár minút. Samozrejme, budeme sa snažiť, budeme robiť, čo bude v našich silách, aby sme nepotrebovali už tie dodatočné minúty. Čiže budeme takí struční, ako to len bude možné.